Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. príjemné dobré ráno. E, začneme, vítam e, vás na zasadnutí Výboru pre kontrolu rozpočtu, najmä tých odvážnych, ktorí už takto skoro ráno prišli. E, mali sme aj po obede pôvodne naplánované zasadnutie, ale nepodarilo sa nám naplniť program, pretože už nebol záujem. Program dnešného rokovania. Máte k dispozícii, žiadne zmeny mi známe nie sú. Tým pádom môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu. Kont- e, news odkazujem vás na informácie, ktoré môžete e, nájsť tam. A o 15 minút e, budeme mať vypočutie Maďarského dvora auditorov na jednu hodinu a budeme potrebovať o viac e, členov. Máme to naplánované na hodinu a potom máme ešte e, naplánovanú správu, osobitnú správu do účtovného dvora. Budeme diskutovať o našich služobných cestách do Libanona, do Turecka. Okrem toho sa budeme zaoberať aj Svetovou e, bankou a dohodou medzi komisiou a Svetovou bankou z minulého roka, ktorá sa stretla s veľkou od odozvou. Tým môžeme prejsť eh, k bodu 3, implementácia FC. Budeme sa zaoberať eh, stanoviskom. Pán Takula je spravodajca. Želáte si eh, slovo, pán spravodajca? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že je najlepšie byť stručný. Chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a tiež e, kolegom, ktorí spolupracovali pri vypracovávaní e, tejto e, správy a dúfam, že budeme v pozitívnom duchu o tejto správe hlasovať. Dobre, takže začneme pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý? Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Skontrolujme si to trojku elektronicky, aby sme sa ubezpečili o tom, ako ste hlasovali. Ako to vyzerá? Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, Zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 6, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Desiatka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Jedenástka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Dvanásť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Trináct, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujme. Pozmeňovací návrh 13, elektronicky. EPP tu máme jedného naviac. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 6. 16 je bezpredmetná, je 17, 18, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijaté. 19, e, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijaté. 20, kto je za? neodpadá. 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 23, kto je za, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 25, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 26, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? 31 si skontrolujme elektronicky. Návrh je zamietnutý. 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 32. Check is over. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 33 bezpredmetná, kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 36, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si 36. Uh, eh, je mi to ľúto, myslím, že to bolo zamietnuté, ale nevieme, skontrolujme si to. EPP is one too many. EPP, tu máme jedného naviac. Mm. Uh, and the vote is over. Check is over. Končím. Eh, hlasovanie návrh bol zamietnutý. 37 je bezpredmetná, 38 kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 39 kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 40, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijata 41, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 42. 41 si teda skontrolujeme. Check for 41. Check is, check is over. Končím. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 42. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijaté 43, e, bezpredmetné 44, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 45, kto je za, proti, zdržal sa niekto, kto je proti 45-ke, keby ste sa prihlásili zamietnuté 46, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 47, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 50, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 53, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 54, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 56, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Toto sa skontrolujeme. 56. Končím hlasovanie. Prijaté 57. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 58. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté prijaté, zamietnuté. 59, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 60, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím si, že je to prijaté, ale um, skontrolujme si to elektronicky. Takže otváram hlasovanie 60 k 60. Končím hlasovanie. And it is rejected. Hmm. Návrh je zamietnutý. 61, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 62, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 63, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 65 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 66 za, proti, zdržal sa niekto, e, skontrolujme si 66. Myslím si, že je návrh zamietnutý, ale presvedčíme sa o tom. Končím hlasovanie. Zamietnuté, prepáčte. 67. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 68. E, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 69. Za, proti, zdržal sa niekto. Myslím si... E, skontrolujme si. Skontrolujme si 69. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 70, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 71, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 72, za, proti, zdržal sa a niekto, prijaté celé hlasovanie, hlasujme elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie 19 k e, e, dvom. Jeden sa zdržal. Gratulujeme. E, ďalej budeme hlasovať o rozšírení FC a o technických výdobytkoch pre fond Ďakujem pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom, ktorí e, boli Súčasťou tohto procesu ďakujeme za plodné diskusie. Myslím si, že teraz je e, čas, aby sme prešli e, priamo k veci a hlasovali. Ďakujem. Budeme Eh, hlasovať. Eh, pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 13, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 17, eh, prijatý, prijatý. Ospravedlňujem sa a pozmeňovacie návrhy 15 až 17 sú identické, sú prijaté. 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 20, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Toto si skontrolujeme. 19 si skontrolujeme. 20, 20. I'm sorry, we checked 20. Ospravedlňujem sa, hovorím pani predsednička. 20 si skontrolujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 22 a 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 25, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 26, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 27, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Skontrolujme si 27. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijat. Zamietnutý je tento návrh. Skontrolujme si, skontrolujme si 29. Check is over. And it is rejected. Návrh bol zamietnutý. 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 32. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 34 je e, rovnaká 36, kto je za, proti, zdržal sa niekto. 36 si e, skontrolujeme, 36 a 35 spoločne. Nie, to nie je možné, takže 36 si skontrolujme elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujme si aj 35, prosím. Myslím si, že je to zamietnuté. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je zamietnutý, áno. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Návrh je zamietnutý. 38, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 39, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 40 e, je bezpredmetný. 41, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh ten, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 42, e, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 43, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Skontrolujme si 43. Check is over. A končím elektronické hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 44. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 45. Eh, hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Myslím si, že je to zamietnuté. Mohli by sme si skontrolovať prvú časť 46. E, Končím elektronické hlasovanie. Návrh sa zamietá. E, druhá časť 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. E, rovnako väčšina 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 48. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijaté 49, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 50, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté kompromis P1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 54 a 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 56 a 57, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 58, 59, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 60, kto je za, proti, toto si skontrolujme, 60 si skontrolujme, prosím. Končím elektronické hlasovanie. Návrh sa zamieta. 61, 62, kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 63, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 64, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 65, kto je za, technická oprava, 66, kto je za, proti, zdržal sa niekto, e, štvorka, kto je za, proti, e, zdržal sa niekto, prijaté 67, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 68, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 69, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 69 si skontrolujeme elektronicky. EPP opäť jedného naviac tu mám. Nie, nie, je to v poriadku, je to v poriadku, prepačte. 69. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je prijatý. Ďakujem. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 72. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 73. Za? proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 74 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 75 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 7 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 76 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 77 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 79 za, proti, zdržal sa niekto, e, zamietnutý. 80 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 82 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 83 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 84 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 85 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 86 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 87 za, proti zdržal sa niekto, zamietnutý. 88 e, za, proti zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 3 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 90 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. Desiatka, kto je za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 91 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 11 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 92 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 93 za, proti, zdržal sa niekto. skontrolujeme si 93. skontrolujeme si 93. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je prijatý 94. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý 95 je bezpredmetný, 96 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 97, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 98 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 100 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 101 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 102, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 103 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 104 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 104, e, myslím si, že je návrh e, prijatý. Končím elektronické hlasovanie k 104. Návrh sa zamieta. 105, e, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, zamietnutý rovnakou väčšinou. Hlasujme elektronicky o celom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh eh, je prijatý. 18 ku 4 gratulujeme pánovi spravodajcovi. A teraz hlasujme o EFSD. Spravodajcom je pán Taran. Želá si vyjadriť sa? No, e, v podstate ani nie, môžeme hlasovať. Ďakujem vám veľmi pekne, to bola len otázka. Samozrejme, máte možnosť odpovedať nie. Takže pozmeňovací na 29, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, pro, proti, zdržali sa, kontrol, skontrolujeme si elektronicky, 32 32 kontrola. Check is over. And it is adopted. Compromise 1 in favor. Against. Abstentions. E, zdržali sa prijaté 36. E, vypadáva kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis e, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté, 41 vypadáva 42 za, proti zdržali sa prijaté, 43 za, proti zdržali sa Môžeme si to skontrolovať. 43, prosím. 43. Kontrola je ukončená možno som bola príliš rýchla, 44 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, malo by to byť zamietnuté, môžeme si 5 skontrolovať, pozmenujúci návrh 5. Kontrola je ukončená, je to zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 e, vypadáva, 48 vypadáva, 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 50 za, proti, zdržali sa prijaté, 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, e, osmička za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 57 za, a ten vypadáva, prepačte, ďakujem, 9 e, za, proti, zdržali sa, myslím, že je to zamietnuté, môžeme si skontrolovať 9, prosím. Takže kontrola 9 kontrola je ukončená. A je to prijaté. 58 za, proti, zdržali sa. Kto je za 58? Je to prijaté. Ďakujem. 59 za, vypadáva, pardon, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 10 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. I11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa. Malo by to byť zamietnuté. Môžeme si skontrolovať 64, prosím. 64 kontrola. Kontrola je ukončená. Je to prijaté. 65 Eh, oni, oni eh, nehlasujú len EPP. Je jasné, ten signál signalizuje, keď je príliš eh, veľa hlasov nie. Takže ale oni nehlasujú. Nehlasujú. Bohužiaľ, hlasy z publika nepočujeme. Pán Novakov nehlasuje pani Pec, nehlasuje pán, pani Petera, hlasuje pán Selo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže aký je problém? Pán Peter a pán Selem pán, pani Schmidt, pán Matúšel, pán Deutsch, pani Holmeier a ja. No, dovedná je nás 8. No, no, he, he's, he was not, no, No, don't, don't worry. Don't, no. Nerobte si obavy. Please. 65. 65 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa, malo by to byť zamietnuté, môžeme si skontrolovať 66, prosím. 66, kontrola. Kontrola je ukončená. Je to prijaté 67, vypadáva 68 za, proti zdržali sa prijaté 69 za, proti zdržali sa prijaté 70 za, proti zdržali sa prijaté 71 za, proti zdržali sa prijaté 72 za, proti zdržali sa prijaté 73 za, proti zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté, 16 za, proti zdržali sa prijaté, 17 za, proti zdržali sa prijaté, 19 za, proti zdržali sa prijaté, 20 za, proti zdržali sa prijaté, 77 za, proti zdržali sa prijaté, 78 za, proti zdržali sa prijaté, 80 za, proti zdržali sa, môžeme si skontrolovať 80, prosím.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 Končím hlasovanie. Je to prijaté 18 eh, k 2, eh, takže eh, gratulujeme spravodajcov. Tí, ktorí chcú odísť z miestnosti, prosím, odíďte čo najrychlejšie a ak je to možné, tak veľmi potichu, pretože by sme chceli pokračovať. A je to nominácia pani Judith Kojpec, našej kolegyne, podpredsedničky je to maďarská e, členka dvoru auditorov, pani Kalpec. Sme veľmi radi, že maďarská vláda konečne nominovala kandidáta, pretože ten už e, chýbal od e, Kollegin. Milá kolegyňa, srdečne vás vítame. Genau. Sie kennen das Verfahren. Postup poznáte. Ako tradične príslušný kandidát, kandidátka má možnosť sa predstaviť. Potom náš spravodajca, kolega Tán, bude mať slovo a potom dostanú slovo ďalší členovia výboru. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem, e, pani predsedajúca, e, kolegyňa, kolegovia. Ja som veľmi poctená možnosťou, že môžem tu e, prehovoriť a predniesť svoju kandidatúru do Európskeho dvora auditorov. Ide tu o zručnosti a kompetencie a o plnenie požiadaviek, ktoré sú spojené s touto pozíciou najmä v oblasti konfliktu. Tu záujmov, takže ja by som vám chcela teraz stručne uviesť, aké, aké, aké sú moje profesionálne e, skúsenosti a aké sú moje plány do budúcnosti v tejto pozícii. Počas svojho odborného profesionálneho života e, som sa e, stále e, snažila rozširovať a prehlbovať svoje vedomosti a získavať ďalšie kvalifikácie ako certifikovaná auditorka, daňový odborník a poradca na úrovni Európskej únie Ehm, prestala som eh, byť činná na eh, akademickej pôde, keď som sa stala poslankyňou parlamentu, ale pokračovala som v profesionálnej práci ako eh, členka výboru ehm, Ample a Econ a bola som takisto zodpovedná za panel auditorov a príslušné dokumenty ako expert a ako, ako podpredsednička. A okrem toho v oktobri minulého roku som sa habilitovala a témou bolo využívanie plného potenciálu e, jednotného trhu a možnosti, ktoré jednotný trh predstavuje. Takže to, toľko k mojej profesionálnej skúsenosti. A teraz by som e, sa chcela vyjadriť k svojmu profesionálnemu prístupu ako e, potenciálna členka dvora auditorov. Kolegyňa a kolegovia, môžeme sa všetci zhodnúť na tom, že súčasný že audity sa musia implementovať tak, aby slúžili e, záujmom Európskej únie a všetkých e, občanov. A e, samozrejme sú tu definované nedostatky, ktoré treba napraviť a, ktoré, a pravidlá, ktoré treba e, dodržiavať. A e, takisto treba zvyšovať e, povedomie vlád členských štátov o týchto pravidlách. Príslušné štúdie a analýzy sú dostupné na webových stránkach. Ja by som teraz chcela takisto využiť túto príležitosť, aby som E, sa s vami podelila o niekoľko e, názorov ohľadom technicko-operatívneho rozvoja e, na základe svojich skúseností v audite, ktoré som doposiaľ nadobudla na pôde Európskeho parlamentu. Ja som bola spravodajkyňou pre niekoľko rozpočtových stanovisk v pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a jednotný trh a myslím si, že príslušné pravidlá by uľahčili prácu poslancov a e, pomožnili im lepšie pochopiť rozpo- štruktúru rozpočtu Európskej e, únie. Takže e, informácie poskytované členským štátom by mali obsahovať kompletné a aktuálne informácie. Okrem toho by som takisto chcela, keby e, dvor auditorov lepšie sledoval vykonávanie odporúčaní e, v rámci výročných správ a takisto by som e, chcela poukázať na špeciálne správy, osobitné správy, ktoré, ktoré využitie zo strany parlamentu by mohlo byť lepšie, lebo doposiaľ sa im nevenuje toľko pozornosti, koľko by si zasluhovali a podľa môjho názoru E, by sme nemali e, zabúdať na to, že e, zabezpečenie plnej zodpovednosti a súladu s nariadeniami ktorými sa riadí projekt Európskej únie, ešte neznamená, že všetko bude prebiehať e, bez problémov. Ja sa domnievam, že posilnenie efektívnosti a nákladovej účinnosti môže podstatne zvýšiť efektivitu, pokiaľ, pokiaľ ide o využívanie európskych fondov a takisto e, sa domnievam, že za cieľený riadenie výskumu takisto vyžaduje osobitnú pozornosť bolo by pomerne zaujímavé vyhodnotiť, či pridaná hodnota európskych fondov bola zohľadnená počas plánovania a postupu plánovania e, v rámci e, kontroly kvality je takisto veľmi dôležité kontrolovať všetky opatrenia, e, ktoré sú výsledkom odporúčaní dvora auditorov. Dvor auditorov sa musí mať možnosť spolahnúť na vnútroštátne rozpočtové orgány, aby mohol plniť svoje povinnosti. A takto duplikácia, zdvojovanie práce e, je niečo, čomu sa môžeme vyhnúť a zbytočná administratívna záťaž sa takisto môže znížiť. E, existuje už dlhodobá tradícia takéto spolupráce v rámci e, takéto spolupráce a podarilo sa dosiahnuť veľký pokrok v metodách štandardizácie. Okrem toho je dôležité zahrnúť výsledky národných auditov do aktivít Európskeho dvora auditorov a zároveň sú príležitosti na e, ďalšiu spoločnú kontrolu. E, podľa môjho názoru ďalšou kľúčovou prioritou by bolo, aby sa národné auditorské orgány e, viac zamerali na kontrolovanie využívania zdrojov Európskej únie E, osvedčeným postupom je, napríklad keď sa o týchto e, správach diskutuje o, v národných parlamentoch a e, formulujú sa určité výsledky tak, aby sa tak prispelo k lepšiemu, efektívnejšiemu využívaniu zdrojov v budúcnosti. V tomto smere je použitie národného auditorského certifikátu, širšie používanie tohto certifikátu určitou výhodou Ehm, my v parlamente máme tu istú, eh, spoločne s parlamentom máme tu istú, eh, to isté poslanie, to znamená zvyšovať dôveru európskych občanov v to, že sa eh, prostriedky vynakladajú účelne. No a ja chcem byť nezávislým a nestranným členom a budem sa snažiť urobiť maximum v rámci mojich analytických povinností, pracovných povinností, tak aby som uľahčila, umožnila vhodné používanie verejných e, prostriedkov a aby som e, prispela k udržateľnosti e, vhodne riadených európskych inštitúcií. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne za uvedenie do problematiky. Pán spravodajca pripravil návrh správy. Nech sa páči, pán Tarant, máte slovo.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 život v Luxemburgu môže byť veľmi, veľmi nudný. Určite sa dá spraviť e, zaujímavejším pre vaše aktivity. Neurážam e, Luxemburg. Je to veľmi malá krajina v porovnaní s vašou e, s krajinou, s Maďarskom. Mám zo pár otázok na kandidátku. Začal by som osobitnou otázkou, pretože boli ste a ste členkou Európskeho parlamentu. A prvá otázka teda, ak, aká tvrdá budete voči e, aktivitám parlamentu a možnostiam e, použitia prostriedkov z tejto, zo strany tejto inštitúcií e, čo najúčinnejším spôsobom. Alebo máte teda nejaké komentáre vzhľadom na vaše skúsenosti v parlamente. Druhá otázka potom je takej filozofickejšej povahy. a tu aj mm, podsúvam odpoveď, podľa mňa nie je zakázané e, po, po práci politika prejsť do iného pracovného z, do iného zamestnania, ale keď budete e, auditovať naše vlastné aktivity, ako dokážete, ako môžete oddeliť vaše dve úlohy e, v živote Tretia otázka potom. E, tá najdôležitejšia. Možno to e, neskončí na vašom e, stole v Luxemburgu, ale kde možno umiestniť, kde možno postaviť Stredoeurópsku univerzitu vykázanú z Budapešti? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Srdečne ďakujem pánu spravodajcovi za návrh správy a ďakujem aj za rozhovory, ktoré sme už e, viedli. Prvá otázka e, znela, ako dokážem e, byť po tom, čo som bola členkou Európskeho parlamentu, ako bude, že budem môcť byť nezávislá v svojej ďalšej profesijnej dráhe. Ako som už spomenula, bola som podpredsedničkom e, auditorského panelu a zaoberala som teda sa vnútorným e, auditom parlamentu. I tu som musela byť e, objektívna a nezávislá a to som, myslím si, za posledné roky dobre zvládala. Neboli tu žiadne pochybnosti, pokiaľ by išlo sa otázku, že by som bola e, za zaujal tá, alebo že by som bola prijímala politicky motivované rozhodnutia. A je tu e, rozhodujúci bod, nad ktorým som sa už zamýšľala. Ten sa týka rozpočtu 2017. Pretože my všetci v parlamente sme spoločne rozhodovali o parlamente 2000, eh, o, roz, o rozpočte na rok 2017 a teda pri rozhodovaniach som sa zúčastňovala. Myslím si, že by nebolo správne, keby som eh, sa zúčastňovala eh, absolutória pre rozpočet za to obdobie. V každom prípade doteraz vždy som dbala na to, aby som podstupovala objektívne a nezávisle, aj keď išlo o otázky e, o prístupu, o, o, o, otázky prístupu k dokumentom. Vždy som dbala na to, ak krádli, kladli otázky e, e, maďarskí občania, aby som ja neprijímala rozhodnutie v tej e, to súvislosti som sa snažila o nezávislosť a úlohy som vždy prenášala na iných kolegov. Pokiaľ ide o Stredoeurópsku univerzitu, tak už tak dúfam, že táto univerzita ešte e, dlhú dobu zostane v Budapešti a bude vykonávať svoju činnosť a to hovorím aj ako akademička a niekto, kto, kto e, do, predtým učil na univerzite a ako, aj ako členka parlamentu. Máte niekto doplňujúce otázky? Nie, ďakujem. Teraz majú teraz slovo ďalší členovia, pani Ayala Sendery ďalšou. Sí, gracias, presidenta. Sí. Ďakujem veľmi pekne. Vítam e, pani Galpelc v našom výbore. V prvom rade by som sa e, chcela spýtať. Zo zvedavosti ste e, odborníčkou na fiskálne otázky auditorka a chcem sa spýtať na túto oblasť. Samozrejme, že je by bolo veľmi dobré, keby ste práve vy pôsobila v tomto našom výbore, ktorý sa špecializuje na tieto otázky. Účtovný dvor samozrejme je veľmi dôležitým orgánom a pre celú Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sa plnil rozpočet, ktorý prináša svoje výsledky. Účtovný dvor realizuje svoj audit veľmi tvrdo, e, skúma účtovníctvo, vy, vykonávanie, uplatňovanie rozpočtu a takisto sa snažíme prehlbiť analýzu výsledkov musím povedať, že ma trápi to, že vaša strana a vaša vláda, teda vláda vašej strany v Maďarsku, že uplatňujú e, priamo možno nie anti-europanizmus, ale viac menej odpor voči Európskej únii. Napríklad vo vzťahu k migrantom, i k e, vzťahu k ďalším okolnostiam. Chcem sa teda spýtať, akým spôsobom vy vnímate tieto politiky, pretože my potrebujeme mať istotu, že ste nezávislá. Bude to veľmi dôležité práve vo chvíli, keď budete kontrolovať, akým spôsobom sa uplatňujú nielen rozpočty, ale akým spôsobom tiež sa realizujú potreby, ktoré tu sú. Nielen či sa peniaze vynaložili dobre alebo nesprávne, ale i to, alebo teda otázka, či peniaze, ktoré sa použijú na určitú politiku, sú v dostatočnom množstve. A tu by váš názor mal byť úplne nezávislý. Nezávislý od vašej politickej činnosti, ktorá bola veľmi intenzívna, keď sa na to pozrieme v svetle jednotlivých e, funkcií, ktoré ste plnili. Po druhé, potom by som chcela vedieť, čo si myslíte o, o otázkach, ktoré sa teraz posudzujú? Napríklad blending medzi štrukturálnymi fondami a fondom FC v rámci Junckerovho plánu. Je to teda téma, o ktorej sa diskutuje. Chcem sa spýtať, či na to máte nejaký názor a teda aj aký. Po tretie potom, ako už povedala pani predsedníčka, už rok čakáme na to, že bude e, vymenovaný maďarský člen účtovného dvora. Sme e, radi, že ste e, menovaná práve vy, že ste kolegyňa z Európskeho parlamentu a že ste žena, ale chcela by som tiež vedieť, budete môcť nastúpiť e, už 1. E, mája, alebo teda kedy presne? Ďakujem vážená pani e, poslankyňa Ayala Sender za tieto otázky. Ak by som mala byť e, úprimná, nebola som prvá na zozname možných e, kandidátiek či kandidátov ale zdá sa, že som posledná, ktorá sa presadila, pretože sedím na tomto vypočutí a z toho sa veľmi teším. Takisto sa veľmi teším tomu, že práca na ktorej sa tu všetci podielame, na ktorej sme sa zúčastňovali s cieľom dostať do vodcovských pozícií to, čo najviac e, žien. E, už tak teraz po prípadnom úspešnom vypočutí je tu nádej, že v tomto grémiu pribudne ďalšia žena. Ide nám tu predsa o rovnováhu e, medzi zastúpením pohľavy v účtovnom dvore. Pokiaľ ide o otázku, odkedy môžem e, začať pracovať, závisí to od rady a rozhodnutie rady pri, e, príjmem a budem postupovať príslušným spôsobom. Veľmi e, by som sa zúčastňovala, alebo teda veľmi rada by som pokračovala ďalej v práci v KONT. Bol tu ale Tamáš, nebolo teda primerané E, vytlačiť ho z tejto pozície. Preto sa môj, e, moja pozornosť zameriavala na e, iné výbory, EKON, kde nebol maďarský, vtedy teda maďarský člen. Tiež to zodpovedalo totiž mojemu pracovnému profilu. U IMKA to bola zase tematická oblasť mne veľmi známa a kde Vidím obrovský potenciál, ktorý by sa dal lepšie vyčerpať alebo naplniť, kde treba prijímať opatrenia a kroky. Pokiaľ ide o druhú časť vašej otázky, menovite ako by sme tieto výsledky mali realizovať. Nuž tak nepostačuje e, preverovať e, riadnosť e, výkonu činnosti, to je teda jedna časť, preverovať, či pra, pra, predpisy e, nie sú porušované. Ale oveľa väčšia otázka je, či, e, či to bude veľk, väčšia pridaná hodnota, či, či už ide o Európsku úniu alebo členské krajiny, ale výsledky nenasvedčujú týmto nárokom. EU 2020, to sú ciele, ktoré sa plne nedokážu e, realizovať. V každom prípade som za to, aby sme, sme realizovali čoraz viac auditov. Nemôžem samozrejme presadiť, aby sme preverovali e, i um, riadnosť výkonu. Dôležité sú indikátory a tu si musíme pripomenúť, kde sa prijímali a museli sa prijať správy, nož tak vtedy bol problém v tom, že členské krajiny potrebovali príliš veľa indikátorov kvalitatívnych, kvantitatívnych. Samozrejme, že sa dá výkon analyzovať i takto, ale keď už nekonštatujeme dobre indikátory, dokážeme ani časovo, ani teritoriálne veci dobre porovnávať. Preto je mimoriadne dôležité smerovať k e, tým výkonnostným kontrolám, kontrolám výkonu, pretože dôležité je zistiť, e, aká, aká je výnosnosť pri investíciách. Samozrejme, že na to potrebujeme dobré investície a veľmi ma teší, že posledná správa účtovného dvoru, ktorú sme i schválili, pokiaľ ide o partnerské dohody, dohody o partnerstve, no už tak tu e, konštatujeme, že by sa mali tieto indikátory zjednotiť, zlepšiť. Terminológia by mala byť jednotná, pretože naozaj je rozdiel v tom, ako interpretujú či používajú členské krajiny jednotlivé termíny. Pokiaľ ide ďalej o nezávislosť, či by som mohla byť zaujatá Samozrejme, takáto otázka u mňa ani nevyvstáva. Počas eh, svojej kariéry som bola vysokoškolská eh, učiteľka, docentka. I vtedy som mala svoje názory, ale svoju nezávislosť som nikdy eh, nespochybňovala. Či ide o to, alebo či by som sa snažila vnúcovať svojim študentom svoje politické názory. Bol to môj bola to moja profesia. I tu e, e, som v politickej inštancii, ktorej nezávislosť treba zabezpečiť a dokonca i ako podpredsednička Európskeho parlamentu som nikdy nezašla priďaleko, alebo nikdy som sa politicky e, ne, ne kompromitovala. Žiadne teda po, konflikty záujmov a ak by dopadlo toto vypočutie pozitívne a ak by e, ste prijali súhlasné stanovisko, pretože bez neho, bez neho by som tú prácu nemohla prijať, no už tak ak sa tak udeje, tak určite budem robiť e, všetko, čo je v mojich silách. Určite ste E, nesledovali, e, ne, netrávili svoj čas e, študovaním mojej kariéry, ale určite ste si všimli, že od tohto oficiálneho vymenovania som sa ešte viac snažila nevysloviť nič, čo by mohlo spochybniť moju nezávislosť. Ďakujeme. Ďalších 8 kolegov sa chce ešte zúčastniť diskusie a teda preto apelujem na všetkých, aby ste dbali e, na e, stručnosť. Teraz kolega Novakov. Thank you, Chair. I'll be brief. I'm always positive. Ďakujem. Ďakujem. E, um, candidate uh, for... treba povedať, že pokiaľ ide o vymenovanie na členku dvoru auditorov, je to dobrý spôsob zlepšenia vzťahov medzi e, účtovným dvorom a parlamentom. A je tu určite priestor na zlepšenie. Ďalšie otázky e, nebudem hovoriť v mojom mene, ale v mene e, pána Sarvamu, koordinátora EP, ktorý sa bohužiaľ nemohol zúčastniť rozpravy. Pani Galpelc, e, vo vašom životopise i písomných odpovediach a dokonca e, vo vašej, pozícii ako podpredsedničky parlamentu ste E, dokázali e, dobré znalosti európskeho finančného systému a auditorských postupov, ktoré sú s tým spojené. Rovnako tiež ste preukázali schopnosť e, rozvieť tento spôsob v súlade s najlepšími praktikami a tie najlepšie politi- najlepšími politikami. A tu by som v tejto súvislosti sa chcel vás spýtať na to, ako by ste kon- konkrétne obohacovali tieto postupy ako účtovný dvor realizuje svoje úlohy, ak by sme vás vybrali na túto pozíciu. Poprvé, pokiaľ ide o proces absolutória a ďalšie monitorovacie metódy, je rozhodujúce, aby e, boli poskytované kvalitatívne informácie o použití európskych fondov, aby sa rozvinuli politiky a pravidlá, v rámci ktorých sa riadne používajú európske prostriedky kde by ste chceli v tejto oblasti e, e, iniciovať e, výkonnostne motivovaný pohľad na auditing? Za posledné roky, po druhé, potom sa zvýšil počet, počet správ auditorských z 9 na 35 minulý rok. Aký by bol optimálny počet podľa vás týchto správ, týchto osobitných správ? Myslíte si, že kvalita by mala byť kvalita, eh, definujúcejším eh, mo, eh, mo, motívom než kvantita. Ak áno, čo by ste tu chceli iniciovať? A posledná vec, výbor kont kladie dôraz na úzšie vzťahy s účtovným dvorom, vzhľadom na vaše rozsiahle siete a kontakty v Európskom parlamente. Ako by ste túto výhodu využili na ďalšie obohatenie vzťahov medzi parlamentom a e, účtovným dvorom. Ďakujem. Ďakujem pekne, e, srdečná vďaka pán Novakov za vaše otázky. Ďakujem takisto pánu Sarvamovi za to, že e, vypracoval tieto otázky. Začnem hneď prvou otázkou, to je otázka teda eh, audito, pokiaľ ide o audit hospodárnosti, hospodárneho nakladania s prostriedkami. Myslím si, že účtovný dvor sa rozhodol dobre, keď konštatoval, že musíme eh, eh, dať prednosť týmto preverovaniam hospodárnosti a prostriedky sa presunuli na, za týmto účelom, pokiaľ ide o tieto kontroly. Na to potrebujeme kvalitné informácie, Členské krajiny musia dať dispozícii, je to dôležitý aspekt. Dôležité je, aby sme dostávali relevantné informácie, včasné informácie, aby sme čo najskôr ich dostávali, aby auditori eh, audit, v rámci dvora mohli vykonávať svoje úlohy inak potom. Um, by auditory nemohli e, správne vykonávať svoju prácu a i e, takisto e, vypracovávať príslušné primerané správy. V tomto ohľade Európska komisia spravila krok dobrým smerom. tým balíčkom integrovaného postupu k, prístupu k auditu a takisto tieto kontroly hospodárnosti, ktoré by sa mali stále zlepšovať. Ale celkom jasne by som chcela povedať, že e, tieto kontroly výkonnosti a u, hospodárnosti by nikdy nemali byť na škodu e, preverovania konformity. Storučne som hovorila aj o miere chybovosti. Myslím si, že E, tieto kontroly potrebujeme, ale nepostačuje, keď e, sa budú kontroly vykonávať e, len tej, týmto smerom a tiež nie je dobré, keď každý rok sa prichádza s novými metódami, prostrednícom ktorých sa tieto kontroly vykonávajú, pretože čas nebude určite postačovať na to, aby tie kontroly boli skutočne dôkladné. Okrem toho si uvedomujem, že nesmieme zachádzať príliš do detajlov. Potrebujeme indikátory, eh, na základe ktorých informácie môžeme získavať relatívne jednoducho e, indikátory, e, ktoré umožnia e, nám nájsť príslušné údaje už v systéme. To je dôležité tak pri strategickom plánovaní, ako aj pri kontrolách a myslím si, že tu istý prvok chýbal eh, pri spätnej väzbe eh, k parlamentu a smerom naopak eh, z parlamentu k dvoru auditorov. Vzťah medzi parlamentom a dvorom auditorov je veľmi e, dôležitý. E, vieme v parlamente, aká dôležitá je práca dvora auditorov a pre auditorov je e, veľmi dôležitá práca parlamentu a preto potrebujeme komunikáciu v oboch smeroch. To znamená, že musíme byť v každodennom kontakte pokiaľ ide o osobitné správy. Pozrela som sa na vývoj počtu týchto osobitných správ, ich počet vzrastol, ale možno to je celkom dobrý vývoj. Samozrejme, nechcem hneď začať tým, že eh, dvor auditorov, moje možno budúce pôsobisko, budem kritizovať hneď od začiatku, ale predsa len si myslím, že počet osobitných správ je príliš vysoký. Možno by bolo dobré tieto osobitné správy nejakým spôsobom tematicky eh, združiť. Z 36 osobitných eh, eh, správ sa 4 zaoberali s eh, problematikou nezamestnanosti eh, mladých. Nie je náhoda, eh, náhoda, že bola zriadená záruka pre mladých a že sme v rozpočte tejto problematike venovali 6,4 4 eur. V Európe máme 4,5 milióna mladých, ktorí sú nezamestnaní. To je veľmi dôležitá problematika. Ale nemyslím si, že prispieje k zlepšeniu situácie, keď k tejto téme budeme mať štyri rôzne osobitné správy a preto by bolo lepšie tieto osobitné správy nejakým spôsobom združiť. A tiež časový aspekt osobitných správ je e, dôležitý. Parlament môže ich využiť, keď sú tieto osobitné správy aktuálne Ehm, samozrejme, ehm, to je záležitosť toho, ako dlho trvá vypracovanie takejto osobitnej správy a aká metodika sa použije. Keď um, pomyslíme napríklad na osobitnú správu na problematiku migrácie, táto osobitná správa už nebola aktuálna, keď sme s ňou uh, sa stretli tu v parlamente, pretože tie údaje už um, neboli aktuálne. Chcem tým povedať, že je potrebné pracovať vždy s aktuálnymi informáciami a ak bude fungovať spolupráca medzi dvorom auditora a parlamentom dobre, e, potom je to e, dobre pre parlament, aj pre dvor auditorov dokážeme potom e, lepšie výsledky dosiahnuť a lepšie vykonávať naše úlohy, teda zabezpečiť ekonomické zaobchádzanie s prostriedkami. Pán kolega Flemingen chcel by som Eh, povedať, že je veľmi dobré, že eh, máme eh, kandidátku ženu, pretože 50% populácie sú ženy, ale nie sú zatiaľ dosť reprezentované. E, členkou strany Fides, neviem, či som to správne vyslovil, ale boli ste e, tiež e, podpredsedničkou tejto strany 4 roky do 2010. A môžem povedať, že pre túto e, stranu e, mám e, problém hlasovať vzhľadom na vyjadrenia vášho predsedu. Všetci migranti sú údajne hrozbou pre Európu. To sú slova vášho predsedu, a ja sa pýtam, či s jeho vyjadreniami súhlasíte a ak nie, ako budete e, postupovať. Ja pochádzam z e, e, rodiny a teda moja manželka tiež museli v Londýne byť ekonomickými eh, eh, migrantami. A pýtam sa, ako môžete očakávať, že niekto ako ja, eh, kto má dvoch bratov a sestru, ktorí sa narodili ako migranti a vy nás považujete ľudí ako nás za problém, za akúsi otravu jed, za teroristov obeťou za riziko terorizmu. Prečo by som mal hlasovať eh, za vás, lebo eh, používate tieto hrozné eh, slova. Váš mm, predseda nemá problém vyhnať malé deti dokonca z vašej krajiny, aj keď nemajú čo jesť. Takže mi povedzte, prečo by sme za vás mali hlasovať Áno, chcem len počiarknúť, že teraz e, sme tu, aby sme rozhodli o pani Gal Pelč a nie o, o vláde a predsedovi vlády v Maďarsku. Takže toto si prosím uvedomte, kolegovia. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj vám, pán e, Flanagan, za to, čo ste povedali. Mám plné pochopenie pre vaše slova je mi e, potešením, že môžem na ne odpovedať e, ja e, žena, ale aby som to počiarkla, dnes mám nohavice na sebe, takže určite môžem zastupovať aj mužov. Nebola som len 4 roky pod predsedničkou Fidesu, ale už od 2005 a zároveň e, predsedničkou frakcie žien a na základe výsledkov, ktoré som dosiahla napríklad v rodinnej politike, to ste si určite mohli prečítať aj v písomných našich dokumentoch, môžem byť e, hrdá. Samozrejme, e, určite názory sa rôzne, ale o čo ide e, tu v dnešnom vypočutí. V zásade všetci e, máme v podstate jednotný názor na odborné otázky, že máme politické e, rozličné názory. To je v poriadku, sme v Európskom parlamente, ale v dvore auditorov by to také dobré nebolo, pretože tam je potrebné postupovať odborne a myslím si, že doterajšia moja práca eh, je eh, zárukou toho, že aj naďalej budem postupovať kompetentne, odborne, nezávisle, tak ako som pracovala aj v minulosti. A e, určite budem akceptovať, ak nebudete za mňa hlasovať. Každopádne vás poprosím, aby ste zvážili a uvedomili si, o čo tu ide, o odborné vypočutie nemyslím si, že v mojom profesnom živote nájdete niečo, e, proti, proti čomu by bolo možné e, brojiť. Dôverujte mi, prosím, to, čo som v minulosti odborne dokázala, to budem sa snažiť e, robiť aj v budúcnosti. A tu ide o odbornú prácu. A čo sa týka otázky e, voľnosti pohybu, to nie je otázka migrácie. Voľnosť pohybu je jednou zo základných slobôd. Kto e, ide, ak teda niekto ide za prácou do iného štátu, to mm, nesmie byť problém, ak by som mala moc o tom rozhodnúť, potom by som pre mladých rozhodla, aby e, e, išli vyskúšať prácu v zahraničí. Z toho profitujú všetky e, štáty. Keď si pozriem percentuálne sadzby v rámci slobodného pohybu v EU a v USA, e, potom môžem konštatovať, že tieto čísla v Európe vôbec nie sú e, veľké, práve naopak. Nezamestnaná mládež e, predsa je veľmi dobré, keď si títo mladí ľudia hľadajú prácu aj v zahraničí tých 64 eh, miliónov či koľko, ako, koľko dávame ako podporu mladým. To je eh, dobrá vec. Mm, nesmú predsa skončiť školu a zostať na ulici. Eh, my všetci sme za to, aby táto sloboda pohybu zostala zachovaná. A som tiež presvedčená o tom, e, že e, odborná nezávislosť, že za ňu môžem garantovať za zelených. Pán kolega e, Štás, ďakujem pani predsednička. Chcel by som privítať kandidátku. A ako pán Flanagan aj ja sa teším, že maďarská vláda navrhla ženu. To je dobré pre e, lepšiu rovnováhu. Ste členkou Fidesu, e, väčšinovej strany e, v Maďarsku dnešná vládna väčšina v EU sa vôbec nepovažuje za väčšinu, ktorá by sa veľmi snažila, zasadzovala za prácu mimovládnych organizácií. A musím konštatovať, že vaša vláda hovorí, že zahraničná pomoc pre mimovládne organizácie predstavuje nebezpečenstvo pre e, bezpečnosť e, Maďarska. Európska únia predsa tiež poskytuje podpory pre mimovládne organizácie. A mám e, v tejto súvislosti na vás otázku, či e, súhlasíte s vyjadreniami vlády vo vašej krajine, že finančná podpora mimovládnych organizácií môže predstavovať bezpečnostné riziko pre Maďarsko súhlasíte s vyjadrením, že ak e, je tu priama finančná podpora z EU rozpočtu e, pre mimovládky v Maďarsku, ktoré sa zastávajú ľudských práv či ochrany demokratických slobôd. Či toto je e, ohrozením bezpečnosti maďarského štátu? Myslím si, že toto je aj určitý technický prvok, na ktorý by som poprosil odpoveď. Ďakujem, pán Stas, za vašu otázku. Ide skutočne o zásadnú otázku. Transparentnosť a profesionalita a zagarantovať ich, to je veľmi dôležité. Mimovládne organizácie robia dôležitú prácu, splňajú dôležitú úlohu. Aj moja politická kariéra začala v mimovládnej organizácii, ktorej predsedničkou som bola. Jej cieľom bolo podporovať rozvoj eh, môjho rodného mesta. Mala som pocit, že eh, by som mohla urobiť niečo viac, než len učiť na univerzite a preto som sa podujala na túto úlohu a aj neskôr som sa e, takejto činnosti venovala. E, patrím e, do vedenia organizácie, ktorá sa zasadzuje o práva žien, lebo aj v Maďarsku existuje veľa znevýhodnených žien, detí, rodín a môjim cieľom je využiť moje kontakty, využiť moje siete aby e, sme e, sa pohli vpred, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto cieľa. Spomínali ste, že som členkou Fidesu, ale som tiež členkou mimovládnej organizácie. A mimovládne organizácie skutočne odvádzajú kus dobrej e, práce. Ak bude možné, budem v tom pokračovať, ale ak by to predstavovalo konflikt záujmov, potom vystúpim z tejto mimovládky a ak by to bolo potrebné aj z Fidesu. Som presvedčená o tom, že potrebujeme mimovládne organizácie, pretože tieto plnia mnohé dôležité úlohy. Zároveň si však myslím, že tu nejde e, o aktivity mimovládnych organizácií. To nie je problém. Problém je, keď sa ich aktivity uberajú zlým smerom a keď ich aktivity neprinášajú žiadny osoch keď som, e, keby som napríklad využila moje aktivity v e, mimovládnej organizácii e, na podporu mesta na to, aby som e, škodila môjmu rodnému mestu Myškolcu. To by nebolo správne. Som si istá, že takmer 100% mimovládnych organizácií vykonávajú svoju činnosť preto, lebo chcú prispieť pridanou hodnotou chcú niečo dosiahnuť. A pokiaľ ide o finančné prostriedky, samozrejme nie je žiaden problém, že tieto mimovládne organizácie dostávajú finančné príspevky e, zo zahraničia, pretože v opačnom prípade by e, svoje úlohy plniť nedokázali. Takže finančná podpora je potrebná. Je potrebná aj finančná podpora z rozpočtu EÚ, ale myslím si, že nie je zlé, ak je to financovanie transparentné. Pokiaľ ide o organizáciu, ktorej členkou som, my by sme e, boli veľmi radi, keby sme dostali e, podporu, podporu, e, ktorá by splňala tie ciele, ktoré sme si určili a bola by venovaná týmto cieľom, ktoré podporujeme. Čo podporujem? To je transparentnosť a, a, a e, transparentnosť a garancia, že všetko bude prebiehať e, verejne, pretože e, to je zárukou toho, že mimovládne organizácie budú riadne uskutočňovať svoje činnosti. Za EFTD kolega Arnold. Ďakujem, pani predsedajúca. Hm, vypočuli sme si niekoľko jednoznačných otázok od členov tohto výboru dnes e, do poludnia. Takže vyzerá to tak, e, že vy sa snažíte posunúť z roli, ktorá bola politická, do roli, ktorá nie je politická. A v podstate to, e, čo budete robiť, tak sa môže dostať do konfliktu s prácou komisie, rady alebo parlamentu. A ja sa chcem spýtať, pôjdem trošku za rámec toho, čo povedal pán Talenta aj pán Flanagan. E, povaha tej práce, to znamená, že ste niekto, kto vykonáva kontrolu, to je niečo úplne iného, než čo ste robili predtým. Takže okrem toho, že presvedčíte výbor o tom, že ste nezávislá a nestraná, tak je to aj otázka toho, ako e, e, ste pripravená na to, aby ste sa postavili proti niečomu, čo budete považovať za nesprávne. Vy ste strávili pomerne veľa času ako poslankyňa. E, mohli by ste mi dať konkrétny príklad za tú dobu, prípad situácií, kedy ste vy e, napríklad e, zistili, že niečo vo vašej politickej strane nie je v poriadku a postavili ste sa proti tomu jednoznačne, alebo keď sa vyskytlo niečo vo vašej skupine, čo ste nepovažovali za správne a postavili ste sa e, proti tomu. To znamená, či ste sa postavili proti tej stranickej línii alebo línii tej skupiny. Či ste teda mali schopnosť postaviť sa verejne a vysloviť sa proti niečomu, čo ste považovali za nesprávne. A ešte v nadväznosti na to, e, pokiaľ ide o tento posun e, z politiky do tej roli človeka, ktorý robí kontrolu, ako E, to bude vnímané verejnosťou. Budete človekom, e, ktorého všeobecná verejnosť vníma ako niekoho, e, kto je schopný robiť takéto tvrdé rozhodnutia a ťažké rozhodnutia a klásť ťažké otázky a skutočne dôsledne preverovať veci. Kolegyne, kolegovia, keď už máme pred eh, Veľkou nocou. Eh, považujem vaše otázky za mm, trošku eh, trúfale. Nemyslím si, že pani kandidátka si zaslúži takéto otázky. Ďakujem pekne, pán kolega, za túto otázku. Už dlho v plenárkach sme v intenzívnom e, kontakte. Tieto rozhodnutia pre mňa v žiadnom prípade nie sú jednoduché a rozhodnutie, že sa e, teraz budem uberať e, smerom preč od politiky, ale nie je to nič cudzie pre mňa a môžem to zopakovať a tiež som to už aj napísala e, v mojom e, stanovisku. E, v tom univerzitnom svete som sa vždy sa nažila o nezávislosť a o odbornosť. Vždy sa vyskytli nejaké konflikty zaujímavé, ale úlohou Eh, je, keď ste konfrontovaní s konfliktom záujmov, eh, vedieť eh, sa rozhodnúť a zastať sa svojich rozhodnutia. byť auditorom to je odborná práca a keď ak by som teda túto činnosť začala vykonávať, potom sa budem E, správať tak, e, ako je to aj predmetom medziinstitucionálnej dohody e, a ako je to dohodnuté Mm, s Olafom. Samozrejme, každý človek má svoj osobný názor, je tomu tak aj v rámci strany, v rámci politickej skupiny. Každý e, má svoj názor, názory sa e, rôzne a ja nebudem teraz vypočítavať všetky e, tie prípady, kedy som mala iný názor než väčšina e, v strane. Ale ak politická skupina príjme väčšinovo určité rozhodnutie, potom ho nesmiete spochybňovať. Aj ak napríklad e, máte dojem, že e, toto rozhodnutie politickej skupiny nie je úplne v súlade s vašim osobným stanoviskom, s vašim osobným názorom. A skutočne si nemusíte robiť starosti, že by si v Maďarsku o mne e, niekto myslel, že som političkou bez názoru. E, o mne si myslia, že som odborníčka, odborníčka, ktorá e, prichádza z akademického prostredia. Sú politici, ktorí radi hovoria aj o veciach, o ktorých nemajú ani šajnu, ale ja hovorím rada o veciach, za ktorými si stojím a ak tomu nie je, tak tak akceptujem rady kolegov. Milí kolegovia, hlasia sa tu viacerí kolegovia. Poprosím, aby ste sa e, na jednu minútu obmedzili. Pán kolega Salapránka. E, ďakujem, pani predsedajúca. Ja som bol s pani Galpelce v tej istej politickej skupine po mnoho rokov, ale nikdy som nemal príležitosť rozprávať sa s ňou, takže je pre mňa veľkým potešením, že tú možnosť mám dnes a takisto som rád, že jej kurikulum vitae je e, dokonalé pre ten profil práce, e, ktorú by mala e, robiť. Pracovala ako účovníčka, ako, pracovala v príslušných oblastiach parlamente, v predsedníctve výboru a podobne. Takže videl som ten dotazník a e, mm, videl som, e, že e, takisto spolupracovala s BA a ďalšími agentúrami, takže ja si myslím, že skutočne Ehm, ten profil eh, je zodpovedajúci, každý by mal byť zodpovedný za svoj vlastný profesionálny profil a podľa mňa ten jej profil jasne ukazuje, že je kompetentná vykonávať túto prácu. Ja som um, ehm, ja som presvedčený, že ehm, to, že eh, bola poslankyňou eh, parlamentu, je výhodou z hľadiska toho, že by sa stala e, auditorkou e, Európskeho dvora auditorov. E, bol tu pán Fabra Vajes, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, aj on bol členom tohto výboru a takisto bol členom dvora auditorov. Takže E, ide tu v prvom rade o vzťahy e, medzi Európskym dvorom auditorov a e, týmto výborom a tým rýchlým procesom predkladania ide o ten rýchly proces predkladania správ, o to, ako rýchlo sa súdne dvoru auditorov podarí tieto E, vypracovať. Samozrejme, Európsky dvor auditorov dostáva veľa informácií od e, národných orgánov. Mňa by e, teda zaujímal váš názor na túto otázku, ako v tomto smere môžeme zlepšiť situáciu. Ďakujem. Kolega Dojč, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, rád by som nadviazal tam, kde úvahy prerušil pán Salafranka. Je veľmi dôležité, že členovia e, dvora auditorov fungujú profesionálne, že sú plne nezávislí a tiež prirodzene je to je požiadavka i na auditorov, ktorí dovtedy, dovtedy boli členmi Európskeho parlamentu Videli sme tu výborné výsledky u fínskeho či bulharského auditora, samozrejme i u nemeckých kolegov, ktorí pracujú ako auditori. Všetci traja boli členmi Európskeho parlamentu, boli e, straníkmi a v, i v tomto mi i v tomto prípade si myslím, že nebude to problém. Dobre komunikovali. A to sa i teraz nemení. Pani Galpelc. sa často postarala o to, alebo ukázala, že že pracuje nezávisle u, uh, u určitých hlasovaní, že je nezávislá. Viaceré frakcie ju podporili, aby sa stala teda e, podpredsedničkou parlamentu. Teda i vtedy neboli nejaké pochybnosti. Tu teraz sa natiská otázka samozrejme, či kandidátka môže pomôcť e, lepšie vytváranie vzťahov e, aby dve, tieto dve inštitúcie sa spoločne starali o to, aby sa prestalo s týmito hrami. Pokiaľ ide o um, absolutórium i ďalšie uh, činnosti uh, aby sa nespochybňovali tieto dve inštitúcie navzájom. Je dôležité, aby boli spojencami. A to samozrejme v tomto prípade znamená, že spojencom parlamentu bude účtovný dvor a v tomto ohľade samozrejme je tento vzťah veľmi dôležitý. Pani Šmit? Ďakujem. Ja sa teším, že kolegyňa je e, ženou, inak by tu Uh, uh, uh, inak by nedokázala tak dobre sa brániť tom tým nezmyselným útokom od ľavice, tak ako to dobre e, doteraz robila. Hovorili sme o osobitných e, správach. len o tom chcem ešte povedať, že tieto správy sa preberú a potom zmiznú. Bolo by dobré, keby v rámci účtovného dvora sa zamýšľali nad tým, čo sa následne udeje s výsledkami z tejto správy a čo sa udeje v rámci diskusí vo výbore. Potom po druhé, i u normálnych e, správ účtovného dvora je tomu tak, že to budú odporúčania, potom stanoviska komisie, krátko sa tam hovorí a potom to všetko zmizne e, kde si. Podľa mňa by bolo dobré, keby sme to sledovali ďalej a tie informácie, ktoré sa ďalej sledujú, aby sa spätne vrátili aj k nám do parlamentu. A to je moja tretia otázka, táto výmena informácií i z parlamenta. Nož tak zo strany, zo strany účtovného dvora by sa mohla posilniť, pretože v našom výbore máme veľký záujem o to, aby to, čo tu riešime, malo i dlhodobé dopady, aby sa to v nejakom ultrakrátkom čase nez, Pred pár mesiacmi e, tento parlament s veľkou väčšinou zamietol poľského kandidáta, napriek tomu e, ho rada potvrdila. Ako, e, ako členka parlamentu vnímate spoluprácu práve s týmito kolegami, s radou? Na minútu teraz kolega Flanagan. Uh, you talk about... Vy hovoríte o, o ochrane práv žien. E, predseda vašej e, strany, ktorej ste stále členkou, sa veľa o práva žien nestará. E, de facto v podstate mu vôbec nejde o to, aby e, sa ženy v Maďarsku do politiky nejak aktívne e, zapájali E, vy ste povedali, že e, niektoré názory svojho e, predsedu nevzdielate. Ktoré to, sú to názory? Tu je to predsa len otázka charakteru. Ja som zhrozený a na jednej strane vaše kurikulum vitae je dokonalé, ale ste zo strany ktorá by napríklad e, členom mojej rodiny, keby bola v terajšom Maďarsku, e, pravdepodobne z krajiny e, vyhnala. Takže chystáte sa navrhnúť, aby utečenci, ktorí sa chystajú do vašej krajiny alebo sú vo vašej krajiny, aby mali možnosť pracovať. Pán kolega Flanagan, vaša otázka e, nesúvisí vôbec s tým, čo tu my robíme. Ja sa obávam, že e, tá otázka s tým úzko súvisí. Tu ide o charakter. E, spochybnili ste rasistické názory svojho predsedu, predsedu svojej strany. I have not been given an answer to hash. Ja som nedostal odpoveď na Mm, svoju otázku, či e, spochybnila rasistické podpory, e, postoje predsedu svojej strany. Chcem byť teda vo vašej rodine, čo uprednostňujeme osobne áno alebo nie, to tu nie je témou diskusie, chcem na to poukázať. Je dôležité, aby sme spravodlivo pristupovali k všetkým kandidátom. Tieto otázky nie sú férové, pretože otázka e, takúto sme E, nikdy nikomu nekladli otázku e, kandidátom, do akej míry súhlasíš so svojím e, predsedom svojej strany alebo nie. Ja som predsedkyňou tohto výboru a preto to tvrdím, poviem to vám ako členovi. Ja si myslím, že by sme sa mali dlhať, držať toho, čo tu robíme. A som presvedčená, že pani kandidátka má určite odpoveď na túto otázku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem i na, za otázky. Samozrejme, že budem odpovedať na otázku e, pána Flanagana. Ak dovolíte, pani e, Šmit, tak práve odpoviem najprv vám, pán, pán Flanagan. 10 rokov som jedinou ženou e, v predsedníctve Fidešu. Možno si myslíte, že e, šéf e, tejto strany e, Fidesu nenávidí ženy. Vôbec tomu tak nie je. Poviem ešte čosi. Keď som bola poslankyňou v maďarskom parlamente, prepačte, slovo mám ja, otázka kvóty žien sa vynorila v parlamente a bola tu živá rozpráva a viete, kto podporil môj názor a moje, môj názor, e, pokiaľ ide o kvotu žen, bol to práve šéf našej strany. Iná otázka je, že toto hlasovanie potom nebolo úspešné, ale keď som prišla sem do parlamentu, tak chcel, aby sa tu o tom, chcel, aby sa tu o tom znova hovorilo. Nemala som jednoducho podporu. Musela som pochopiť, že kvóta žien v rámci maďarského parlamentu, v rámci Fidesu, nemôže byť ešte prijatá, ale nevzdávam sa každopádne. Keď ma e, zamietnú, tak sa snažím znova ísť zo strany treba e, Mm, rodinnej politike som sa tomu venovala, keď budeme mať viac žien, viac príležitostí na vedúcich pozíciách a keď sa bude lepšie zvládať zosúladenie rodinného a pracovného života, bude to lepšie. Súhlasím s pani predsedníčkou, netreba rozsiahlo hovoriť o profesijnej dráhe. Poznáte moje slova k tejto veci Určite nemáme rovnaký názor v rámci Fidesu. je toho no, asi taktiež. V každom prípade ste zostali e, členom svojej strany, tak ako ja som zostala členkou svojej strany. K mnohým otázkam mám iný názor, nebudem vysvetľovať, u akých bodov pri zasadnutí našeho predsedníctva. som mala úplne iný názor E, možno mi uveríte, že ja ako žena mám iný názor, ale môžem mať iný názor. Pán Salafranka, ďakujem vám za slova o mojich e, pokiaľ ide o e, skúsenosti profesie, naša práca je tu dôležité. Často nevieme o tom, aké profesijné súvislosti e, sú známe, do aké, čo, aké máme výkony. Jednoducho my pracujeme na tom, aby sa práca v Európskej únii zlepšila, aby budúcnosť pre naše deti bola lepšia. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Európskym e, účtovným dvorom a národnými auditorskými inštanciami. Mnohé by sa tu dalo zlepšiť keďže nie som v, týchto, eh, v tejto činnosti ešte, tak mám možno zaujatý názor, ale pokiaľ ide o prácu eh, národných inštancií, stajú sa sledovať eh, body tak, aby veci boli efektívnejšie, aby sa ne, neprekrývali veci. Čo je tu ale problémom, tak to je obsah týchto informácií a metodológia. To e, treba riešiť a mať rozsiahly prístup. Spoluprácu však e, nemôžeme spochybňovať. Národné e, účtovné dvory účtovné dvory by mali mať dôležitejšiu úlohu pri týchto previerkách. Hoci ste sa priamo nepýtali, mám ešte jednu odpoveď. Vyhlásenia o spolahlivosti o nich sa tu často hovorí. už tak je veľmi ťažké pracovať s jediným vysvetlením, s jediným indikátorom a popisovať priebeh viacerých rokov. Možno by bolo le- lepšie robiť preverovanie polročne a po ukončení to- tohoto obdobia mať e, rozsiahlú správu. Pokiaľ ide o otázku pána Dojča, asi 6 či 7 rokov, alebo možno i dlhšie, sme konfrontovaní s tým, že Európsky parlament a my všetci nedokážeme vnímať Európsku e, e, radu ako partnera. Často nám neodpovedia na otázky, Každ, ka, e, každá vec má však dve stránky. Rad, e, rada pracuje na základe protokolu z roku 1970, kde sa píše, že e, oba orgány sa nezamiešavajú do činnosti toho ďalšieho orgánu. O to tu však ale nejde. Ide tu o implementáciu a kontrolu vykonávania, implementácie presadzovania. To je veľmi zlé posolstvo potom, že mimo rady všetky ďalšie e, z, e, inštancie, ombudsman a tak ďalej zodpovedajú otázky parlamentu, jedne rada tak nerobí. Nebolo by dobrým riešením, keby rada na svojej web stránke zverejňovala na svojej web stránke informácie. Ja, posolstvo je, že nechcú kontakt s parlamentom. A teraz otázka pani Schmidt. Súhlasím s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o osobitné správy. Tu by sme sa mali viac zamerať na tematické oblasti, pretože zdroje sú veľmi obmedzené pridelenie zdrojov je tiež problematické. Nie je dobré, keď výsledky osobných správ zmiznú kde si e, v zásuvkách. Použili sme tu prosiedky, peniaze a napriek tomu výsledok sa nedostavuje. Hoci funkcia tej tejto osobitnej správy by malo byť smerom k, výrab- k vytváraniu skutočných výsledkov. A keď tieto odporúčania uh, uh, postrádajú e, spätnú väzbu a tá sa nediskutuje v končnom dosledku, legislatívne návrhy z toho môžu totiž vystať a keď jednoducho pri plánovaní rozpočtu tieto osobitné správy nezohľadníme, tak nedosiahneme svoje ciele. Môžeme síce hovoriť, že sa orientujeme na výsledky, to či ono, ale bez spätnej väzby neprídu skutočné výsledky. Myslím, pani predsednička, že som zodpovedala všetky otázky. Chcem vám poďakovať za možnosť dnes tu vystúpiť. Bolo mi to veľkou cťou zúčastniť sa. Ďakujem. Ešte kolega Šán, ktorý sa prihlásil. Myslím, že ste ma nevideli, ja som sa hlásil. Pani podpredsednička, vítajte v tomto výbore. Účtovný dvor zohráva veľmi rozhodujúcu úlohu pri kontrole európskych financií. Súbežne e, OLAF, e, Organizácia proti podvodom, je zodpovedná za sledovanie e, a označovanie neregulárnosti pri používaní rozpočtových prostriedkov EÚ. Rád by som pripomenul, že účtovný dvor EÚ podpísal image inštitucionálnu dohodu, kde sa dáva kompetencia OLAFu za prípadné e, vyšetrovania, vrátane voči účtovnému dvoru. E, takže na základe vyšetrovaní Ola, e, Olafu môže niekto byť súdený pred, niekto z účtovného dvoru súdený pred Európskym súdnym dvorom. Takže to je paradox. Olaf kontroluje určitý počet aktivít, vrátanie aktivít prípadne členov eh, účtovného dvoru EÚ, pričom paradoxne a paralelne Európsky účtovný dvor by mohol vykonávať vyšetrovanie o praktikách a aktivitách eh, OLAFu. Rád by som poznal eh, vašu situáciu na túto trochu barotknú situáciu, pripomínajúcu zámoček Godolo v Maďarsku E, myslím si, že treba sa vyjadriť k tomu, či je tu dostatočne vykonaná e, oddelená právomoc, oddelenie právomoci e, týchto inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že každý systém má výhody, nevýhody a aj nedostatky. Mm, tieto nevýhody sa ukážu až počas fungovania tohto systému. V ostatnom čase sa e, toho veľa zmenilo, aj kontroly sa e, zmenili v ostatných 7 e, rokoch. Súdny, teda dvor auditorov mm, má teraz nové úlohy a tomu sa musíme prispôsobiť. Áno, videli sme aj túto situáciu, ktorú ste spomínali je to jedno, jednoducho e, tak, či už paradoxné alebo nie. E, dvor auditorov musí splňať svoje úlohy a samozrejme tiež je povinný e, kontrolovať, či OLAF si riadne plní svoje povinnosti. A to nie je problém. Je práve, aby teda tento paradox sme nejako vyriešili, ktorý ste e, spomínali, je dôležité, aby e, sme si uvedomili, že je tam medziinštitucionálna dohoda a tá by sa mala vzťahovať na oblasti, e, kde môžu vzniknúť problémy. A členovia dvora auditorov, ak zistia, že eh, došlo k nejakým nezrovnalostiam či dokonca podvodom, potom eh, musia eh, začať mm, tie správne kroky podstupovať aj ak ide o členov OLAFu. Samozrejme, v každom systéme sa dá toho veľa zlepšiť aj tu sú určité oblasti, ktoré je možné vylepšiť a pritom treba využiť skúsenosti a vylepšiť právny rámec. Ďakujem pekne a pán spravodajca na záver, pán Taran. Um, Ďakujem, pani eh, predsednička. Ja som vždy veľmi obdivoval to, ako vediete tento výbor. Opäť eh, sa takmer držíme časového harmonogramu. Ďakujem len by som chcel ešte trocha eh, namietnúť eh, voči jednej veci, hoci máte eh, pravdu, že otázky pána Flanagana išli za rámec tých otázok auditu. Podľa mňa myslím, že poslanci by mali mať možnosť položiť otázky, ktoré považujú za vhodné, pretože každý zastupujeme iný typ hlas voličov. No a teraz by som chcel ešte povedať, e, že e, ja by som mal napísať tú správu a e, budeme o nej hlasovať. Prepáčte mi už teraz, prosím, pretože sa teraz budem asi pohybovať na veľmi tenkom ľade, ale ako pán Flanagan povedal, nie všetci migranti sú zlí ľudia, takže samozrejme takisto ani nie všetci členovia Fidesu sú zlí ľudia. A v tomto zmysle by som povedal, že my sme sa veľa e, dozvedeli o vašich názoroch a stanoviskách, o názoroch a stanoviskách pani Galpels a ja som v pokúšaní napísať priaznivú správu e, s prihľadnutím na to, samozrejme, že by sme mali e, tlačiť na tú otázku zmluvu, pretože môžeme hlasovať tak alebo onak, ako viete. A to ale e, pre e, radu nebude dôležité. Ale ide o to, že to, čo robíme dnes a čo budeme robiť aj v budúcnosti, e, znamená, že keď tento výbor zaujme nejaké stanovisko, tak ide o to, aby to rada potom nemohla zmeniť. Ďakujem. To je môj názor ako spravodajca. Áno, k tomu sa všetci radi pripojíme. Tým pádom sme ukončili verejné vypočutie. Chcú sa politické skupiny ešte nejakým spôsobom koordinovať. A poprosím, aby ste e, všetci tí, ktorí s hlasovaním nemajú čo e, dočinenia, opustili sálu na asi 15 minút, ak nie ste poradcovia za politické strany. Dávam teraz politickým stranám 5 minút na to, aby sa skonsolidovali, dohodli. Nie viac ako 5 minút, prosím, skutočne, takže o 2 minúty 11 presne začíname. Všetci ostatní poprosím opustite miestnosť a všetci, ktorí eh, nie ste oprávnení